17 v plenárnych schôdzi. Na schôdzi vo štvrtok 10. septembra eh, konferencia predsedov schválila návrh kalendára na plenárne schôdze eh, na rok 2017. Tieto dátumy sú uvedené na internetovej stránke a budú tiež uvedené v zápisnici. Lehota na predkladanie pozniecov návrhu vyprší v útorok 6. októbra o 12. hodine na poludne a hlasovať sa bude v stredu 7. októbra o 12.30. predseda dostal príslušných polských orgánov požiadavku o zrušenie eh, pozastavenie parlamentnej imunity pána Česlava Sekierského.